zápisy. Eh, rád by som vás informoval, že eh, všetkým vám bola zaslaná elektronickou poštou, eh, teda bolo vám zaslané rozhodnutie konferencie predsedov a chcem pripomenúť, že mm, predloženie prípadných pozmeňovacích návrhov by malo byť vykonané do 7. dnes večer a zajtra sa bude o tejto veci hlasovať o 9. ráno hneď na začiatku nášho zasadnutia. No a Mm, týmto vám môžem len zaželať pekný zbytok popoludňa, večera a e, ukončujem toto zasadnutie.